Ďakujem pekne kolegovia, prajem všetkým príjemný dobrý deň. Dala som trošku viac času kolegom, aby sa pousadali, aby sme mohli začať rokovať, ale myslím si, že teraz je na čase, aby sme mohli začať s dnešným ranným rokovaním parlamentu a začneme hlasovaním e, žiadosťou urýchlené urychlené hlasovanie podľa pravidla 154.